Vážení poslanci, začneme s našim eh, oficiálnym programom. After suspension. Po krátkom prerušení schôdze pristúpime k ďalším bodom programu. Prosím, eh, zaujímte svoje miesta všetci.

Mám ogłoszenie do państwa. Mám pre vás jeden oznam. Na základe rozhodnutia číslo 26 z roku 2011, e, je to písaná deklarácia, ktorú predložila pani Sarbu, pani Jegle, pán Romeva Irueda, pani Valeana a pán Vojčichovský ktorá sa týka riadenia stavov psov v Európskej únii. Toto písomné vyhlásenie a podpísalo, podpísala väčšina poslancov a v súlade s eh, pravidlom 123 rokovacieho poriadku postúpime eh, túto deklaráciu je adresátom a zverejníme text v zápisnici dnešnej schôdze. E, taktiež sa uvedie v zápisnici aj zoznam e, poslancov, ktorí podpísali túto deklaráciu. Teraz dávam slovo pani Sarbu, ktorá je jednou e, zo spoluautoriek tejto deklarácie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým kolegom, pani Jegle, pánovi Vojčechovskému aj pánovi Romeva Ruedovi za všetky úsilia, ktoré vyvinuli a ďakujem aj kolegom, ktorí podpísali tento dokument. Vďaka ním sa nám podarí nájsť rozumné riešenie pre tento problém. E, Teraz pristúpime k hlasovaniu. Prvým bodom na programe je dohoda o určitých aspektoch leteckých služieb